Dear colleagues, please. Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, aby sme mohli pokračovať. Takže poposádzajte sa, pousádzajte sa. Buenos días. Dobrý deň. Buenos días a todas y a todos. Vamos. Comienzo. Začneme E, e, naše spoločné zasadnutie dvoch parlamentných výborov, výborov Amplua a FAM, aby sme si pohovorili o správe, ktorú spoločne vypracúvame a ide o konkrétne o vytvorenie takých podmienok na pracovnom trhu, ktoré by boli priaznivé pre harmo, zharmonizovanie e, profesionálneho a súkromného života. Dnes ráno, ešte skôr ako sme začali e, rozprávu k tejto e, téme a ako začneme túto rozprávu, chcem vám oznámiť dve veci. Poprvé, pani Marian Thyssen bude dnes od 15. do 16.45 prítomná vo výbore Amplua a bude diskutovať o štrukturovanom dialógu s komisiou a bude sa tam hovoriť aj o work-life balance. Takže aj keď je to rozpráva, ktorá prebehne vo výbore Amplua, ja ju tlmočím aj členom výboru pre práva žien ktorí si želajú zúčastniť sa tejto schôdze, ale v každom prípade aj my máme zasadnutie nášho výboru, takže treba to brať do úvahy. Ženy dokážu robiť veľa vecí, ale e, ešte zatiaľ nedokážeme byť e, v jednom čase na dvoch miestach. A musím povedať, že budúce spoločné zasadnutie medzi obidvoma výbormi, e, tam došlo k zmene, to bude 16.6. do poludnia. A po týchto oznamoch prejdeme k rozprave o našej správe. A ako e, prvý dostanú slovo správodajcovia z výboru pre amplua a e, práva žen pani Blinky, Viečutej a pani Ždanovka a potom e, si urobíme výmenu názorov s pani Stola a s pánom Servosom, ktorí e, prišli medzi nás a ja im ďakujem za ich návštevu, aby sme nestrácali viac času. Otváram e, e, našu debatu a dávam slovo pani Blinky Blinkievičiute. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som v úvode vyslovila vďaku za túto príležitosť predstaviť spoločný návrh správy výborov pre zamestnanosť a práva žien. na tému vytváranie podmienok na trhu práce priaznivých pre zosúladenie pracovného a súkromného života. Sme radi, že generálne tiesla sú tu zastúpené. Táto správa, tento spoločný návrh správy je výsledkom príspevkov všetkých a je to reakcia na cestovný plán komisie na riešenie víziev zosúladenia pracovného a súkromného života. Týka sa to hlavne rodín s deťmi. Táto iniciatíva bola spustená v lete 2015 Čiže je to náš príspevok do verejného pripomienkovania, ktoré komisia spustila aj za účasti sociálnych partnerov. Pri príprave tejto správy sme sa aj my stretli s sociálnymi partnermi, s zastupcami mimovládnych organizácií, odborov a tak ďalej. A naozaj mm, sa nám zdalo veľmi užitočné vypočuť si ich, ich eh, názory, stanoviska a všetci teda máme spoločný cieľ e, dosiahnuť e, rodovú rovnosť a zvýšiť podiel žien na trhu práce a že za týmto účelom je dôležité zmodernizovať trh práce a zlepšiť zosúladenie pracovného a súkromného života. Teraz by som odprezentovala hlavné aspekty spadajúce do pravomocí nášho výboru, výboru FAM Čiže tento pohľad z hľadiska výboru FAM odrazený v správe. Čiže zosúladenie pracovného a súkromného života, zdieľanie práce v domácnosti medzi ženou a mužom. Bohužiaľ, zatiaľ prevláda ten názor, že zosúladenie pracovného života je problém žien že to je na pleciach žien, lebo sú to oni, ktoré väčšinu tej práce v rodine vykonávajú. Máme legislatívne, nelegislatívne nástroje, ktoré podnecujú zdieľanie zodpovednosti aj na poli domácnosti. Takže sociálni partneri a občianská spoločnosť musí byť, musia byť zapojení. Členské štáty totiž eh, sa nachádzajú v odlišných situáciách. Je dôležité, aby sa vymieniali osvedčené postupy a na to je potrebná účasť občianskej spoločnosti. Komisia pred takmer rokom stiahla smernicu o materskej dovolenke a spustila ten cestovný plán, ktorý som spomínala, ale zatiaľ žiadne špecifické návrhy neprišli a to napriek tomu, že niektoré opatrenia na národnej úrovni už prijaté boli a boli preto opatrenia aj na európskej úrovni, ale potrebujeme viac pokroku, tak aby sa dosiahlo uspokojivé zosúladenie pracovného a súkromného života. A preto vyzývame v našom návrhu správy komisiu, a ja sa teším, že tu komisia dnes je zastúpená, no a my ju vyzývame, aby smernica o materskej dovolenke v novej verzii bola teda predložená, aby ženy boli chránené počas celej materskej dovolenky, a potom smernica o starostlivosti o rodinných príslušníkov, tak aby ženy mali možnosť starať sa či už o starších, postihnutých, odkázaných vo svojej rodine a aby e, bola daná sociálna ochrana a nejaká odmena pre takýchto, ktorí túto starostlivosť vykonávajú. Po tretie, komisia by mala predložiť návrh smernice o otcovskej dovolenke, minimálnej dĺžke 2 týždne pri plnej náhrade mzdy. Chceme, aby sa komisia zaobrala aj prepracovaním smernice o rodičovskej dovolenke. Minimálna platená dĺžka by mala byť predložená zo 4 na minimálne 6 mesiacov. Toto sú naozaj špecifické požiadavky na adresu komisie, pokiaľ ide o 4 právne akty z balíka legislatívy na túto tému, pretože sa blíži takmer polovica funkčného obdobia a tieto návrhy legislatívy potrebujeme, sú nevyhnutné a teda naozaj na ne netrpazlivo čakáme, tak aby sa mohli spustiť konkrétne kroky. V našom návrhu správy sa venuje veľká pozornosť vytvoreniu náležitých podmienok pre starostlivosť o deti Čiže chceme, aby členské štáty implementovali napríklad barcelonské ciele a aby e, zlepšili možnosti rodín využívať kvalitné, dostupné e, zariadenia a služby starostlivosti o deti. Opakujem, že to majú byť kvalitné e, a dostupné služby z hľadiska geografického aj z hľadiska finančného Takže predškolské zariadenia a mm, aktivity mimo povinnej školskej dochádzky. Vyzývame členské štáty, aby využívali európske fondy, štruktúralne aj investičné, s cieľom zlepšiť služby starostlivosti o deti vo všetkých členských štátoch. V našej správe zdôrazňujeme aj starostlivosť o rodinných príslušníkov, pretože sú to často ženy, ktoré takúto starostlivosť vykonávajú, starostlivosť o chorých, starších a zase tu ide o neplatenú prácu teda na trhu práce um, sú kratšie, preto majú následne nižšie dôchodky. A z toho vyplýva chudoba v radoch žien, čiže je to problém, ktorý je naozaj potrebné riešiť. Na správy vyzývame komisiu a žiadame ju, aby využila európsky semester a aby začala uplatňovať e, zacielené ukazovatele e, týkajúce sa starostlivosti o takýchto rodinných príslušníkov niečo ako barcelonské ciele. A aby tento proces bol plynulý, chceme, aby Eurostat e, zozbieral potrebné údaje a aby sa realizovali štúdie v tejto súvislosti. Pokiaľ o, tých ukazovateľ, pokiaľ o tie ukazovatele starostlivosti o rodinných príslušníkov, tieto naozaj potrebujeme, kým ich nemáme, e, tak žiadne špecifické rozhodnutia prijať nemôžeme. Bohužiaľ, sme konfrontovaní so zhoršovaním demografickej situácie v členských štátoch EÚ. Na toto vplýva nízka pôrodnosť. V niektorých členských štátoch táto pôrodnosť ešte naďalej klesa. Ak rodiny, alebo teda ženy, nemajú možnosť zosúľadiť pracovný a súkromný život, tak skrátka nebudú mať viac detí alebo nebudú mať deti vôbec. A práve preto je nesmierne dôležité, aby sme mali legislatívne, nelegislatívne opatrenia, ktoré umožnia pracovný a súkromný život zosúľadiť. Návrh správy upozorňuje aj na čas dostupný na voľnočasové aktivity, pre ženy, pre matky, na ďalší rozvoj osobnosti, e, kultúrne vyžitie, e, osobnostný rozvoj a tak ďalej. Teda naozaj e, kvalitný voľný čas. Napríklad ženy často nemajú čas ani len zájsť k lekárovi. Toto sú veci, ktoré sú naozaj veľmi podstatné. Ženy často nemajú čas vyhľadať zdravotnú starostlivosť alebo venovať sa mm, osobnostnému rozvoju, pretože e, ich pracovné stiaženie je často dvojnásobné v porovnaní s mužmi, pretože pracujú jednak v práci a potom následne aj doma. Čiže nemajú čas sami pre seba. Zosúladenie pracovného a súkromného života je naozaj fenomén komplexný, do ktorého spadá mnoho faktorov. My predložíme pozmeňovacie návrhy k návrhu správy tak, aby to bol dokument naozaj politický, aby to bol naozaj signál Európskeho parlamentu, aby sa prijali naozaj špecifické rozhodnutia v členských štátoch. A ešte na záver by som chcela zdôrazniť jednu vec. Na zosúladenie pracovného a súkromného života na to nemáme jedno riešenie vhodné pre všetkých. Pre každého tá rovnováha je niekde inde, tak, aby sa splnili osobné, rodinné, profesionálne potreby danej osoby. A ja teda dúfam, že spoločne nájdeme nejaké riešenie. Teším sa na reakciu komisie. Ďakujem za pozornosť a tu by som príspevok výboru FAM ukončila. Teraz vystúpi kolegyňa Ždanoka v mene výboru EMPL. Nech sa páči. Ďakujem pani Linkeviečute. A ako už som povedala, teraz za výbor pre zamestnanosť a sociálne veci dávam slovo pani Ždanoke. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. E, Vilia už vlastne všetko povedala, mali sme k tomu viacero stretnutí a tento návrh, ktorý je teraz predložený, ten vyšiel z viacerých zdrojov. E, Na moje polutovanie začali sme o tom rozprávať 22. marca. Bolo to prerušené, toto naše pojednávanie tragickými udalosťami, ale napriek tomu sme sa tomu venovali a, a musíme u, využiť všetky sily na to, aby sme zlepšili život našich občanov. Keď hovoríme o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, Nemáme na mysli len mm, genderovú rovnosť a práva žien. Ide nám o všetkých ľudí, všetky osoby, všetci ľudia musia mať právo na zosúladenie pracovného a súkromného života bez toho, že by znižovali svoju životnú úroveň, že by boli sociálne vylúčení a bez toho, že by muselo, museli čeliť tomu, že im hrozí chudoba alebo že budú ignorovať rodinné potreby. Chceli sme poukázať na to, že zosúladenie pracovného a súkromného života je základným právom všetkých ľudí. A to sa netýka len tých, ktorí poskytujú starostlivosť rodinným príslušníkom alebo mladých matiek a otcov. Um, je to zamerané aj na rodiny s deťmi, ale nie je to len to. Niekedy e, rôzne členské štáty e, upierajú toto právo rodičom byť s deťmi, ako keby nemali e, právo na e, materskú či rodičovskú dovolenku. Nemôžeme nájsť riešenie pre všetkých, pre každú rodinu, pre každú situáciu. Potrebujeme tú určitú flexibilitu tak, aby každá rodina sama mohla zvoliť spôsob, akým zosúladí pracovný a súkromný život vo svojej situácii. A preto e, Takýto výber a voľba je veľmi dôležitá a tomu sme prisúdili dôležité miesto aj v našej správe. Hovoríme tu aj o flexibilnom pracovnom čase, o flexibilite, ktorá je veľmi dôležitá aj pre rodičovskú dovolenku a najdôležitejšie je, že každý človek, každý rodinný príslušník si sám musí zvoliť ideálne riešenie pre svoje zosúladenie pracovného a súkromného života. Mm, na naše polutovanie máme tu e, také menej chránené kategórie, ako napríklad rodičov alebo aj rodiny, ktoré nemajú deti. Aj to je niekedy mimoriadne dôležité, aby sme sa zamerali aj na také e, rodiny a v každom členskom štáte musíme mať zariadenia pre e, deti a musíme mať aj odborné služby starostlivosti. Keď hovoríme o službách starostlivosti, to je pre nás veľmi dôležité v našej správe. A to nie len ich dostupnosť, ale aj ich e, finančná dostupnosť. A toto je veľmi dôležité a toto E, tuto sú tie rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi veľké. Je mimoriadne dôležité, keď chceme dosiahnuť skutočnú rodovú rovnosť, musíme nájsť aj lepšie možnosti využívania našich e, schopností a zlepšenia aj demografických podmienok. A preto je potrebné modernizovať existujúcu európsku legislatívu. Sú tu určité nedostatky, nedostatok legislatívy v určitých oblastiach a preto toto musíme posilniť. Posilniť koordináciu medzi členskými štátmi, aby sme zabezpečili rovnaké podmienky, pokiaľ ide o náklady a úžitky. E, tiež je potrebné e, zjednotiť podmienky, musíme umožniť prácu na polúvesku, na čiastočný úvesku záväzok, e, flexibilný pracovný čas musíme zaručiť touto legislatívou v každom členskom štáte, aby títo ľudia mali e, spravodlivú, slobodnú voľbu. Takže musíme e, takéto podmienky vytvoriť pre všetkých, tak aby si ľudia zvolili taký spôsob, ktorý je vhodný pre ich rodinu situáciu, a to rovnako pre ženy, ako aj pre mužov. Vo všeobecnosti najdôležitejšou záležitosťou, ktorú chceme dosiahnuť týmito opatreniami, či už legislatívnymi alebo nelegislatívnymi, je kvalita života. A to neznamená len príjem. E, my si myslíme, že e, adekvátne minimum musíme zaručiť pre všetkých, tak aby mohli zlepšiť svoju rodinnú situáciu integráciu, ale myslíme tým aj inklúziu, zdravotnú, pracovnú, aby sme sprevádzali týchto ľudí počas celého ich eh, cyklu života. Toto je, sú tiež dôležité časti našej správy a chcem počiarknúť, že s veľkou e, na, radosťou a napätím očakávame vaše názory, tak zo strany komisie, ako aj od predstaviteľov rôznych politických skupín. Ďakujem za pozornosť. Eh, ďakujem veľmi pekne. E, veľmi pekne ďakujem, pani Ždanoka. No a teraz Má slovo komisia, pán Selvos, eh, generálny riaditeľ generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste mi poskytli možnosť hovoriť o tejto iniciatíve, ktorá teraz prebieha na zosúladenie pracovného a súkromného života. Na úvod musím povedať, že túto správu veľmi vítame a v mnohých záležitostiach zdieľame názor spravodajky, Najmä v troch záležitostiach. Myslím si, že je tu naozaj veľká výzva, ktorá sa týka rodovej rovnosti, ktorá sa týka zamestnanosti a rovnakých miest. Sú tu naozaj veľké nezrovnalosti a nerovnosti Druhá oblasť je mimoriadne dôležitá a týka sa zosúladenia pracovného a súkromného života a musíme lepšie podporiť e, účasť žien na e, trhu práce. A keď hovorím, že rovnomerne, tak rovnomerne znamená, že musíme podporovať aj otcov, aby sa lepšie zúčastňovali rodinného života. To ide ruka v ruke. A O tom sa už viackrát hovorilo a e, tiež je tu veľmi dôležitá e, kvali, vysokokvalitná starostlivosť o deti, zariadenia e, pre deti a tento návrh prišiel v tom správnom čase, pretože viete, že komisia zahájila svoju iniciatívu e, na zosúladenie pracovného a súkromného života. Minulý rok sme zahájili práce na smernici o materskej dovolenke, ale chceme zvoliť širší prístup k zosúladeniu pracovného a súkromného života. Toto je náš návrh. Teraz nebudem hovoriť o podrobnostiach tohto samotného samotného návrhu, ale toto sú záležitosti, ktorými sa zaoberáme, tým sa zaoberá aj komisia. Budeme musieť mm, vydať rozhodnutie, ale myslím si, že aj my sa zaoberáme takými istými záležitostiami, ako ste vy e, vypichli vo svojej správe. E, keď sa pozriete na rok 2014, zamestnanosť žien v EÚ bola 63,4 takže je to viac ako 10-percentný rozdiel medzi zamestnanosťou žien a mužov. A v roku 2006, to bolo tesne pred krízou, toto číslo pre ženy bolo 62,2 To znamená, že medzi rokom 2006 a 2016 e, neprišlo k žiadnej zmene, k žiadnemu zlepšeniu. Všetko stáva tak, ako to bolo a to je naozaj signál, ktorý nám spôsobuje obavy. A Európska únia je naozaj pod priemerom vysoko rozvinutých krajín, ktoré sú porovnateľné s EÚ Napríklad vo Švečiarsku je to viac ako 77% zamestnanosť žien, v Japonsku 67% a v USA je to 71, takže tie čísla eh, na našej strane nevyzerajú dobre. Naozaj musíme niečo urobiť preto, aby sme zvýšili podiel žien na trhu práce a aby sme aj zlepšili zosúladenie pracovného a súkromného života a o to sa snažíme snažíme sa aj zvýšiť podiel žien na trhu práce. Takže teraz by som vás v krátkosti poinformoval o tom procese, ktorý práve prebieha, o tej práci, ktorú robíme. V tomto samotnom procese, ako iste viete, my sme začali prvej fáz, prvou fázou v novembri 2015 konzultáciami so sociálnymi partnermi. Momentálne pracujeme na právnom základe, to je článok 153 zmluvy a tento článok 153 zmluvy sme vstúpili do prvej a druhej fáze diskusí so sociálnymi partnermi a títo sociálni partnery sa môžu rozhodnúť, že budú vyjednávať medzi sebou a v roku 2010 prišlo k dohode o rodičovskej dovolenke. Takže my sme veľmi starostlivo tieto záležitosti celé roky skúmali, sme sa im venovali a je veľmi dôležité, aby táto konzultácia prebiehala a my dúfame v pozitívne výsledky tejto konzultácie. O čom to celé je táto e, diskusia? E, bola dohoda na oboch stranách, na strane zamestnancov a zamestnávateľov, že je potrebné niečo urobiť preto, aby sa zlepšila účasť žien na trhu práce a zároveň, aby sa zlepšilo zosúladenie pracovného a súkromného života. Toto je ten hlavný cieľ. Avšak zdá sa, že je to mimoriadne komplikované, pretože neprišlo k žiadnej zhode, ako by sa malo pokračovať ďalej. Na strane zamestnancov odbory podporujú tieto nové iniciatívy a novú legislatívu a toto hovoria e, absolútne všetci. Avšak na druhej strane, na strane zamestnávateľov, Business Europe a ostatné organizácie nemajú veľký záujem na nových akciách. Oni si myslia, že situácia tak, aká je, je dostatočná a že je to len otázka lepšej implementácie už existujúcej legislatívy a že nové uh, iniciatívy nie sú potrebné. Uh, No ale e, už bola spustená aj druhá fáza tejto iniciatívy, kde do toho vstupujú obe tieto strany, zamestnanci aj zamestnávateľi a oni sa musia rozhodnúť. E, takže my túto negatívnu odpoveď e, nepríjmame a budeme pokračovať v týchto rokovaniach ďalej a uvidíme, aká bude reakcia v druhej fáze týchto rokovaní. Momentálne pracujeme na dokumente, ktorý spustíme počas tej druhej fázy rokovaní a potom vypracujeme analytický dokument, ktorý bude vysvetľovať podklady a pozadie tejto druhej fázy konzultácií a tento bude, spus- e, tento bude vydaný i hneď, ako dokončíme tieto e, konzultácie. A v rámci týchto konzultácií je veľmi dôležité, aby sme ušetrili čas a aby všetko prebiehalo paralelne, takže musíme e, vysvetliť aj ten obsah a to zachádza až za tieto e, problémy. Takže my spustíme aj tú druhú fázu týchto konzultácií, takže toto je e, súčasť našich prác na rok 2016, teda musíme to predložiť. Chceme to predložiť koncom roka, tak rýchlo, ako to bude len možné. Dovolte mi povedať niečo k obsahu. Takže to, čo povedali spravodajkyne k tým najdôležitejším záležitostiam, ktoré, e, e, ktorým je potrebné sa venovať, ja by som chcel povedať, čomu sa venujeme my. Ja e, len chcem spomenúť tie oblasti, ktorým sa venujeme a o tým musia rozhodnúť tak sociálni partnery a potom komisia, ako sa bude legislatívne postupovať. E, v prvom rade tu ide o materskú dovolenku, o mm, ochranu matiek, o trvanie materskej dovolenky. Toto je veľmi dôležitá záležitosť. A tiež je tu aj záležitosť umožnenia dojčenia matkám a potom je tu aj dovolenka, rodičovská dovolenka pre otcov. Aj na to sa v rámci tejto legislatívy zameriavame. Takže aj pokiaľ ide o túto rodičovskú dovolenku, na tom sme sa so sociálnymi partnermi dohodli na, v roku 2010, čiže ide tu o trvanie, ide tu o náhradu mzdy a ide tu aj o flexibilitu, ako je možné pracovať na čiastočný úvezok a tak ďalej. No a potom sú tu aj pracovné podmienky, flexibilita pre tých, ktorí poskytujú starostlivosť pre rodinných e, príslušníkov, tá, tá práca na diálku, e, práca na čiastočný úvezok alebo e, pohyblivá pracovná doba. No a mm, my na tom pracujeme, pracujeme aj na tom, aby sme umožnili rodinným príslušníkom starať sa o závislé osoby. Takže toto sú záležitosti, na ktorých pracujeme my. Ako som už povedal, toto sú záležitosti, ktoré chce komisia predložiť po tom, čo sa ukončia rozhovory so sociálnymi partnermi. No a tiež je tu prepojenie na Európsky pilier sociálnych práv. Ako viete, koncom marca komisia predložila takéto zásady sociálnych pilierov a jeden z týchto pilierov sa venuje aj zosúladeniu pracovného a súkromného života. Takže paralelne pracujeme aj na týchto záležitostiach. Takže tu by som ukončil môj príspevok a bude pokračovať kolegyňa. Veľmi pekne. Ďakujem, pán Servus, a ešte skôr ako dám otvorím rozpravu s ostatnými prítomnými poslancami a poslankyňami a uzav- pred uzavretím tejto časti dám slovo pani Stolári, nech sa páči. Thank you, chair. Um... Ďakujem pekne. Spravodajkyne Blinkeviču až Ždanoka, ďakujem vám za vašu správu. Veľmi sa teším, že tu dnes môžem byť a ďakujem za iniciatívu zorganizovať túto dnešnú spoločnú rozprávu a pripraviť správu Európskeho parlamentu. Naozaj musíme zomknúť šíky, aby sme zlepšili situáciu, zospoladenie profesionálneho a rodinného života. Toto je vec, ktorá je pre nás všetkých veľmi dôležitá. Ehm, nechcem nejako veľmi opakovať, čo už tu odznelo, ale myslím, že to sa dá vnímať aj pozitívne, takéto opakovanie, lebo aspoň vidíme, že sme si v mnohých otázkach zajedno. Pokiaľ ide o všeobecné ciele, tak e, tým sa povenujem na úvod a potom budem riešiť špecifické otázky, z ktorých tu tiež mnohé už odnelo, jednotlivé dovolenky, e, zariadenia starostlivosti, verné pripomienkovanie a tak ďalej. V prvom rade chcem zdôrazniť, že my v komisii súhlasíme s mnohými z tých vecí, ktoré pomenú návrh správy Hm, takže tie línie nášho zmýšľania sú veľmi podobné tým vašim. Chcem zdôrazniť jednu vec, ktorá je pre novú iniciatívu veľmi dôležitá pre cieľ rodovej rovnosti. Čiže ženy a muži ako rovnaký zdroj príjmov a poskytovateľ starostlivosti. Čiže rovnaká pláca za rovnakú prácu, rovnaký podiel na starostlivosti o deti a o domácnosť a rovnaké zastúpenie žien a mužov v spoločnosti. Čiže nie je to iba otázka nejakého čisto ženská, nie je to otázka oveľa širšej povahy. Čiže musíme riešiť aj otázku neplatenej práce, aj platenej práce, aj jednu aj druhú oblasť, lebo ak budeme riešiť e, iba jednu z týchto oblastí osamotene, tak problém nevyriešime. Čiže nezameriavať sa iba na ženy, ale aj na mužov. Postup už opísal kolega, takže sa k tomu nebudem vrácať. Chcem vám poukázať na to, že rovnako ako vy, aj my chceme ucelenejší prístup k riešeniu víziev súladenia pracovného a súkromného života. Už máme rámec EÚ, máme právny rámec a máme nástroje politik ako napríklad usmernenia a monitorovanie, ale to nepostačuje. Toto všetko je potrebné modernizovať, zaktualizovať. Všetci musia mať možnosť realizovať svoj plný potenciál na trhu práce. Musíme podporiť zamestnávateľov, aby títo mali prístup k tým zručnostiam, ktoré na pracovisku potrebujú a musíme zakročiť proti diskriminácii a dosiahnuť rodovú rovnosť. Ako sa tu už spomínalo, Ide o balík legislatívneho aj nelegislatívneho charakteru. Rodičovstvo, respektíve starostlivosť príslušníkov, toto je veľká vec. Nie je to iba čistá úloha žien, čiže prístup žien k práci, rovnaký prístup eh, pre mužov k rodine a k domácnosti. To sú veci, ktoré musia byť v rovnováhe. Ja viem, že mnohí muži by chceli tráviť so svojimi rodinami viac času, než tomu je teraz. K tým dovolenkám. Rodičovská a otcovská dovolenka s cieľom zvýšiť flexibilitu, áno, potreba možnosti voľby, možnosti výberu, tak aby rodiny naozaj mohli um, rovnovážnejšie zdieľať zodpovednosti a úlohy. Muži, ktorí otcovskú, a rodičovskú dovolenku využívajú, eh, ich počet je veľmi nízky. V niektorých krajinách eh, rastie, v iných ale nie. Otcovia, keď berú rodičovskú dovolenku, tak eh, často v kratšej dĺžke ako v prípade žien. A iste to nie je čisto ich voľba, sú tu určité štruktúralne proky, ktoré k tomu vedú. Čiže pokiaľ ide o nové nástroje, tie je potrebné navrhnúť tak, aby muži aj ženy viacej využívali tieto dovolenky, ktoré sú k dispozícii. A ženy sa po materskej dovolenke musia mať možnosť vrátiť na trh práce. Kolega z komisie spomínal prepušťanie, prepustenie po návrate na pracovisko, alebo teda riziko takéhoto prepustenia. Zariadenia starostlivosti. Vieme, že zosúladenie pracovného a súkromného života, že toto nie je otázka, ktorá končí narodením dieťaťa, alebo teda e, tými prvými týždňami tam to práve začína. A teda ide o lepšie vzdielanie spovednosti medzi mužmi a ženami počas naozaj dlhého obdobia, keď e, deti sú maloleté a tu práve vstupujú do hry nelegislatívne opatrenia ako súčasť tohto balíka, napríklad dostupnosť a kvalita starostlivosti o žety, dostupná dlhodobá starostlivosť a kroky, ktoré môžu odbúrať prekažky v práci. Je to systém napríklad zdaňovania, um, respektíve dávok, ktoré často uprednostňujú jedného rodiča. V mnohých členských štátoch dopyt po starostlivosti o deti je vyšší ako súčasná ponuka a to sa týka hlavne detí do veku troch rokov. Takže musíme urobiť viac, aby e, sme rodiny podporili, aby neboli ponechané svojmu osudu v tejto oblasti. Vy vyzývate vo svojej správe členské štáty, aby dosiahli barcelonské ciele do roku 2020 a aj nám ide o to isté. Vy tiež spomínate európsky semester ako jeden z nástrojov na dosiahnutie barcelonských cieľov. No, to bolo troška v inom kontexte, tuším, ale pokiaľ ide o starostlivosť o deti, my už sme ho využili a budeme to robiť aj v najbližších rokoch. Navrhujeme odporučiť členským štátom zlepšiť účasť eh, žien na eh, trhu práce. A toto aj cestou ponúknutia kvalitnej starostlivosti a dostupnej starostlivosti o deti. Starostlivosť o rodinných príslušníkov, naozaj flexibilita, pokiaľ ide o pracovné zaťaženie je potrebná v čase, kedy eh, dochádza k výchove detí. A toto sa upravuje v smernici o ričovskej dovolenke, ale len v prípade tých, ktorí takúto dovolenku využijú a týka sa to návratu na trh práce po takéto dovolenke a je potrebný taký všeobecnejší prístup. Eh, Niek- ktorí zamestnávateľia zachádzajú ešte ďalej, umožňujú flexibilný pracovný čas svojim zamestnancom, ale tá kultúra na pracovisku e, často vyžaduje e, počas celého pracovného času prítomnosť na pracovisku, niekedy dokonca aj nad rámec bežného pracovného času. A toto je vec, ktorá samozrejme rodičom spôsobuje veľké problémy, Hlavne ženy často musia opustiť trh práce alebo sa uspokojiť e, s menej kvalifikovanou, menej e, platenou e, prácou na čiastočný pracovný úvezok. Čiže toto je ďalšia veľmi bežná vec. Často vidíme, že ženy sú keby uväznené v práci na kratší pracovný úvezok, čo potom spôsobuje nižšie dôchodky a vidíme, že je tam asi 40-percentný rozdiel v dôchodkoch medzi mužmi a ženami a toto je naozaj vysoké percento. Muži a ženy často pracujú inak alebo využívajú inú úpravu pracovného času. Muži väčšinou majú väčší prístup k flexibilite bez zmenov pracovných hodín. A sú to väčšinou ženy, ktoré musia, musia znížiť počet odpracovaných eh, hodín. Viac než 40 žien s malými deťmi pracuje na čiastočný pracovný úvezok, pre mužov to platí iba v 6 Ako som spomínala, eh, netýka sa to iba eh, rodičovstva, ide aj o starostlivosť o iných rodinných príslušníkov, starnúca populácia, demografické trendy vytvárajú e, potrebu riešiť sociálnu trhu práce tak, aby aj ľudia, ktorí sa starajú o príslušníkov, mali možnosť e, byť prítomní na trhu práce. Dovolenka pre tých, ktorí sa starajú o rodinných príslušníkov alebo flexibilné pracovné e, časy, flexibilné úpravy pracovných časov pre takéto osoby. Toto je potrebné. Je tu ďalšia vec, ktorá tu už odznela viackrát, ale napriek tomu by som sa jej povenovala. My do leta zverejníme výsledky um, ale už teraz vám môžem dať zo pár informácií. Išlo nám o získanie názorov na nelegislatívne opatrenia EÚ, ako napríklad usmernenia, monitorovanie, lepšie využitie prostriedkov EÚ a zdieľanie poznatkov. My sme dostali asi 800 príspevkov z celého územia EÚ. Asi 230 organizácií sa zapojilo a 560 jednotlivcov. Dialo sa to celé online. A všetky organizácie, 98% z nich, súhlasia s tou definíciou alebo s tým obrazom víziev. A naozaj vidíme, že je potreba konať na úrovni EÚ, pokiaľ ide o zosúladenie pracovného a súkromného života. A respondenti považujú za väčšiu prioritu, dostupnosť a kvalitu e, starostlivosti o e, deti a flexibilitu úpravy pracovného času. A väčšina tiež vníma potrebu usmernení zo strany EÚ a posilnenia monitorovania členských štátov. Viac ako 70 respondentov vyjadrilo tento názor. Ďalej, z prieskumu vyplynula potreba viac investovať do zariadení pre starostlivosť o starších, riešenie rodovofických otázok, zosúladenie pracovného a súkromného života, teda opatrení na tieto účely e, a tiež e, možnosti a stimuly pre zamestnávateľov požiadať o financovanie. Čiže tá výzva naozaj je veľká ľudia v aktívnom veku a ich pomer k dôchodcom sa stále e, znižuje. Teraz máme čoraz menej pracujúcich na e, počet dôchodcov, čiže naozaj je potrebné tieto otázky riešiť. A taktiež rovnoprávnosť žien a mužov na e, trhu práce, a toto je tiež veľká priorita. Takže sa už teším na našu ďalšiu diskusiu a spoluprácu v tejto veľmi dôležitej téme. Ďakujem. Eh, Ďakujem, pani Stola. Ja teraz po týchto vystúpeniach si myslím, že eh, sme získali taký lepší a širší pohľad na túto problematiku a budeme mať viac príležitosti o tom diskutovať. Teraz začneme kolo o vystúpení poslancov, začneme tieňovými spravodajcami a potom budú nasledovať vystúpenia ostatných poslancov. Dávam slovo pani Simienskej, nech sa páči. Pani Ďakujem. E, pani predsedajúca. Najskôr sa chcem poďakovať za prípravu te, tohto návrhu. Je to veľmi dôležitá téma a toto je veľmi dobrý východiskový bod na to, aby sme si predebatovali reálne problémy, na ktoré musíme reagovať. Model na e, zosúladenie profesionálneho a rodinného života je otázkou, od ktorej závisí budúcnosť európskych rodín. Po viacerých krízach, ktoré postihli Európsku úniu, máme tu aj e, jednu z najväčších demografických e, kríz a e, dá sa povedať, že vlastne všetky štáty sú touto krízou postihnuté. Nikto nie je ušetrený. Máme tu dosť znepokojujúce údaje, ktoré indikujú, že v Európskej únii v priemere ženy e, potom, ako majú prvé dieťa, e, vek žien, e, keď majú prvé dieťa, sa čoraz viac zvyšuje. Teraz je to 30 rokov, to znamená, že ženy čoraz častejšie oddialujú prvé dieťa. My sa v Poľku snažíme ten, túto vec zvrátiť, snažíme sa zlepšiť služby, pokiaľ ide o starostlivosť o deti ale samozrejme, že my potrebujeme aj e, rozhodnutia na tejto úrovni a Európska únia by mala rešpektovať takisto rozhodnutia národných členských štátov. Nazdávam sa, že je veľmi dôležité, aby sme pracovali na tomto dokumente, aby materstvo a rodina neboli prekážkou rozvoja žien, ale aby tu bol e, ad, taký adekvátny systém, ktorý by umožňoval dovolenky, prázdniny, tak aby sa, e, že nám zachovali možnosti e, práce, aby bola takisto zachovaná tá naj, najlepšia prax pro rodinných politík. Toto všetko musíme zohľadniť. Je tu takisto aj otázka poskytovania starostlivosti E, starším ľuďom, e, pretože to je tiež veľmi dôležité v tejto problematike vzhľadom na demografický vývoj v Európskej únii. My máme spoločnosti, ktoré čoraz viac stárnu a potom sú tu politiky, ktoré sa e, sú určené starším ľuďom, tie by mali byť čoraz viac prepracovanejšie ja ďakujem za vypracovanie týchto dvoch dokumentov a dúfam, že na všetkých týchto problémoch budeme môcť pracovať konštruktívnym spôsobom. Ďakujem, hovorí pani e, predsednička, dáva slovo pani Šojdrovej. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela hovoriť za kolegu Galpelstva, ktorý je tieňovým spravodajcom EPP pre túto záležitosť. Mm. Tá, e, táto moja kolegyňa by chcela vyjadriť podporu e, tomuto postupu, aby sme dosiahli lepšie zosúladenie e, rodinného a súkromného, súkromného pracovného života. A moja kolegyňa chce gratulovať spravodajkyniam za Eh, ich prácu. Eh, zosúladenie pracovného a eh, súkromného života to je záležitosť, o ktorej diskutujeme veľmi veľa a je to aj kľúčovým faktorom pre chudobu žien, ale na druhej strane nám to umožňuje a zakladá to a konsoliduje mm, čas strávený s našou rodinou morálne a sociálne hodnoty, ktoré sú, sa tvoria v rodine. Preto pani Galspels eh, si myslí, že je veľmi dôležité, aby sme využívali tieto prístupy, aby sme zosúladili rodinný a pracovný život, ako napríklad materské dovolenky, ale aj zariadenia starostlivosti o deti. Musíme zvoliť konštruktívny prístup, aby sme nevytvorili deštruktívne postupy, ktoré by nám ešte eh, narušili tieto postupy a nesmieme vytvárať ani také postupy, ktoré spadajú pod subsidiaritu. Musíme lepšie podmienky nastaviť pre rodičovskú dovolenku, materskú dovolenku a komisia rada toto musí podporovať. Pani Skalpels si myslí, že je potrebné dosiahnuť eh, rodovú rovnosť medzi eh, mužmi a ženami a my nepodporujeme také odseky, ktoré mm, sa zaoberajú eh, týmito pozorovacími systémami pokiaľ ide o návrhy na zmeny, by sme tam chceli väčšie, väčšiu inklúziu, aby sme vychádzali e, z toho, čo už je dobré a čo už funguje a tiež by sme sa v plnej miere chceli pripojiť k tomu, čo povedala moja kolegyňa, čo si myslí o tom moja kolegyňa a podporujeme túto naozaj veľmi dobrú správu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem pani Šojdrová a vene skupiny ALDE pani Molinár, nech sa páči. Not here. Okay. Nie je tu, takže prejdeme v, k výboru pre zamestnanosť pán Hetman. Ďakujem bardzo pani przewodnicząca. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Vážené dámy a páni, zosúladenie pracovného a rodinného života, to je veľmi komplikovaná tematika. Je tu viacero záležitostí a smerovaní v tejto správe a v tejto správe no, je pokus o riešenie tých najdôležitejších problémov a musím s tým len súhlasiť. E, Európska spoločnosť sa potýka s rôznymi závažnými problémami, pokiaľ ide o to, ako zosúľadiť rodinu, deti, prácu a ešte získať čas na osobnostný rozvoj. Na európskej úrovni musíme nájsť spoločné riešenie, aby sme vytvorili naozaj príslušnú atmosféru, podmienky na harmonický rozvoj spoločnosti. To je našim cieľom. A do toho spadá aj politika zamestnanosti. A toto je e, jedna e, veľká výzva a jednou z víziev je aj starostlivosť o deti a na tej sa musia podielať obaja rodičia aj pokiaľ ide o rodičovskú dovolenku. A dovolil by som si pripomenúť, že k tomu sme mali vynikajúcu rozprávu a ešte raz chcem zdôrazniť, že všetci musia mať možnosť toto využiť. Všetci musia mať možnosť starať sa o svoje deti a čím skôr im to bude umožnené, o to lepšie. E, preto sa veľmi teším aj z toho, že spravodajkyne počiarkli, že nejde len o prácu, ale ide aj o prácu, ktorá má určitú kvalitu pre tieto ženy. Takže musia mať aj dostatok času na osobnostný rozvoj, aby mo- mohli sa venovať pracovnému životu. Potýkame sa s digitalizáciou a tu si to, umož- tu si to vyžaduje a umožňuje nové možnosti podielania sa na trhu e, práce. A myslím si, že na základe tejto správy máme dobrý rámec pre ďalšiu diskusiu a dúfam, že spolupráca so spravodajkyňami bude naďalej veľmi dobrá. Ďakujem veľmi pekne. Yes, the floor is yours. Danke, A ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som chcel ponajprv k predloženej správe spravodajky niam zablahoželať. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme sa v Európskom parlamente venovali týmto rodinným témam. A musím povedať, že je už na čase, aby sme vydali Európsku rodinnú stratégiu. Pokiaľ ide o samotnú správu, v určitých častiach som mal problémy s predloženým textom, pretože vy ste požadovali základné právo na zlúčiteľnosť pracovného a súkromného života. Avšak pozor, to môže byť pasca, pretože tu ide o právo na rodinu. Vy chcete balík na work-life balance, ale ja by som navrhol, aby ste požadovali európsku rodinnú stratégiu. Vy podporujete určitý prístup k cyklu života, kde by sme mali podporiť možnosť na výchovu detí. Ale my musíme požadovať aj mzdu. Mzdu na výchovu detí. Vieme, že mladé matky, matky majú problémy s náhradom mzdy a môžete sa postaviť aj na hlavu. Je to jednoducho tak. A a aj už ten názov e, dovolenka, materská dovolenka, to nie je žiadna dovolenka, to je práca, to je práca, to je povolanie. A e, prosím vás, neprekladajte to tým slovom dovolenka, pretože dovolenka to je Uražka, to je uražka pre všetky matky a otcov to naozaj nie je dovolenka. A keď hovoríte aj o otcovskej dovolenky, to podporujem, ale poznáte slovko subsidiaritu. Subsidiarita, vy požadujete prístup k tomuto právu, k právu byť rodičom. A na záver by som ešte chcel pochváliť tento prístup k tej rodičovskej dovolenke, pretože každá matka, každý otec, ktorý určitú dobu strávi doma so svojim dieťaťom, sa mnoho naučí a tieto schopnosti potom môže využiť vo svojej práci, vo svojom povolaní. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Malma. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcela poďakovať spravodajkyniam za predloženú správu, ktorá je naozaj veľmi dobrým základom pre ďalš- ďalšie diskusie. Najmä pokiaľ ide o rozvoj e, sociálnej Európy, ako aj rovnaké postavenie žien a mužov na trhu práce. A preto by sme si želali, aby tu boli aj politické e, zložky, ktoré by podporili ženy, pretože už to tu odznelo, pretože žien sa to týka viac, nie len štatisticky, ale aj z kvalitatívneho hľadiska. Pretože ženy jednoducho musia venovať viacej času e, domácnosti, väčšinou je to neplatené, ale musia sa venovať aj platenej práci a muži sa venujú viac tej platenej práci a preto to musíme troška prerozdeliť a musíme dosiahnuť zrovnoprávnenie, čo je naozaj podstatné. A videli sme, že keď prebiehajú tie rokovania, ktoré sa týkajú smernice o materskej dovolenke, aj aj materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka, ale musím dať zapravdu môjmu predrečníkovi naozaj to slovo dovolenka. To slovo dovolenka nie je na mieste, to naozaj nie je dovolenka. Takže naozaj je to nesprávny pojem. 2,7 mužov je, využíva túto možnosť rodičovskej dovolenky a to je naozaj polutovania hodné. Naozaj by sme túto úlohu mužov mali posilniť, mali by využívať toto obdobie starostlivosti o deti a preto my by sme si želali, aby v tejto e, správe sa zašlo ešte ďalej, ako je predložený návrh komisie, ako je predložený tento e, plán komisie a aby to bolo aj legislatívne, teda legislatívny text, ktorý by zodpovedal tomu, ako to bolo pri rokovaní o rodičovskej dovolení, čiže 20 týždňov platenej dovolenky pre ženy a minimálne 2 týždne z toho by bolo povinných pre mužov, čiže povinné by to bolo. Pokiaľ ide o tú predloženú správu, my by sme chceli podporiť aj stimuly, um, daňové stimuly pre ženy, aby boli podporené v tom, ako sa vrátiť do práce a tiež z rozpočtové zdanenie a tiež by sme chceli poukázať na zrovnoprávnenie LBGT ľudí a tieto rodiny. To by sme tiež chceli spomenúť v tejto správe. Hm, pretože myslím si, že aj prístup k starostlivosti o deti, aby to bolo možné hneď od počiatku, kedy sa žena vracia eh, do práce, to je veľmi dôležité. A tu musím podporiť tých predrečníkov, eh, ktorí hovorili, že zakomponovanie, zainteresovanie eh, sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti je tiež veľmi dôležité. Veľmi pekne ďakujem. Maria Arena má slovo. Ďakujem. Ja sa pridávam ku všetkým kolegyňam a chcem poďakovať správodajcom za túto správu. E, chcem sa vrátiť k názvu e, zosúladenie rodinného a pracovného života. Keď o tom hovoríme, tak hovoríme len o rodičovstve. Ako keby iba rodičia museli zosúľaďovať rodinný a pracovný život. Ako keby ďalší pracujúci nemali iný život ako pracovný. A oni tiež sú konfrontovaní s takýmito úvahami, takže obmedzovať celú túto tému len na život rodičov e, sa mi zdá ako obmedzenie rozpravy, takže mali by sme to rozšíriť e, na e, zosúladenie privátneho a profesionálneho života. Toto zosúladenie vyvíja väčší tlak na ženy, pretože oni sú často v tej tradičnej schéme, e, kde musia zaujať úlohu e, domácej panej a samozrejme, pokiaľ ide o štatistiky, ženy e, E, robia menej školení mimo pracovného času, pretože majú iné povinnosti. Takže to potom vedie k diskriminácii v oblasti zamestnanosti. Takže prosím, dávajme pozor aj na tieto, na tieto otázky spojené so zmie so súladením pracovného a profesionálneho života. Prvá otázka, ktorú chcem položiť, sa týka kalendára, ktorý ste vy navrhli, pokiaľ ide o konzultácie. Je naozaj pravdou, že je tu e, stanovený, e, stanovená lehota na konzultácie, ale situácia nie je dosť vhodná na to, aby sme mohli pracovať na legislatívnom nástroji. Komisia dá ešte trochu času e, sociálnym partnerom, aby oni a najmä zamestnávateľia našli nejaké riešenie, alebo len budete rešpektovať čiste ten čas, ktorý je daný na túto konzultáciu a nič navyše nepridáte takže sa nám nepodarí e, dospieť e, k riešeniu. Myslím si, že by to bolo na škodu veci, keby sme v tomto volebnom období neprijali jasné rozhodnutie na základe jasných odporúčaní komisie, pretože sociálni partnery by neboli schopní e, vstúpiť do tých e, legislatívnych opatrení. Na plene pani Jourová povedala, že ak nedôjde k dohode medzi sociálnymi partnermi, takže ona príde s iniciatívou a ja si myslím, že je čas na to, aby sme začali konať. Smernica materská dovolenka pochádza z roku 1996. Odvtedy sa štruktúry zmenili, spôsob práce sa zmenil a je preto dôležité, aby sme tu mali konkrétnu iniciatívu aj v tejto oblasti. Moja otázka teda znie, že či chca, chcete pridržiavať tejto agendy, alebo či chcete dopriať viac času týmto konzultáciám. Po druhé, vy ste povedali, že chcete mať taký širší prístup. My sme boli trochu sklamaní tým, že sa nechala bokom materská dovolenka, lebo parlament na tom veľa pracoval. Ale my sme to prijali potom teda s tým širším prístupom um, materská, otcovská, rodičovská dovolenka, aby sme mohli vlastne pracovať na týchto troch formách, e, pokiaľ ide teda o ten čas, ktorý je daný ľuďom na to, aby E, zosúladili svoj život. Je tu debata o rodičovskej dovolenke alebo o rodičovskom čase a keď, e, ak nie je možné dať otcovi e, otcovskú dovolenku, tak je ťažšie dať mu aj rodičovskú dovolenku. Nemáme tu v tejto oblasti legislatívu a my musíme bojovať za legislatívny rámec tak, aby otcovia od narodenia mohli prijať svoju mieru zodpovednosti nad e, svojim dieťaťom. Ešte ďalšie tri dôležité veci, pokiaľ ide o rodičovskú dovolenku. E, Trvanie, netransferovateľnosť a platby. To sú veľmi dôležité e, veci, ktoré si musíte v komisii všimnúť. A potom štruktúra príjmu. Samozrejme je veľmi dôležité mať verejné príjmové štruktúry, ale na to potrebujeme prostriedky, aby sme ich mohli zorganizovať. A preto sme žiadali, aby sme tieto indikátory mali v rámci európskeho semestra. Pre nás ten európsky semester je veľmi dôležitý, lebo to je jeden z monitorov na úrovni rozličných členských štátov. Často tu dochádza k obmedzeniu niektorých operácií a sociálne indikátory. Pokiaľ ide o indikátory sociálne, my by sme ich mali začleniť do ostatných indikátorov a mali by znať niečo ako čas, garanty. To je niečo mimoriadne dôležité, aby sme mohli garantovať niečo deťom. Ja som sa včera stretla, sa stretla s organizáciou, ktorá bojuje proti chudobe detí. Dnes viac ako 20 miliónov detí sa ocitlo v chudobe. A prečo? Pretože ich rodičia sa nachádzajú v chudobe. Takže my proti tomuto fenoménu musíme bojovať a ja si myslím, že toto všetko je navzájom prepojené. Súvisí to s prím, minimálnym príjmom, so, so štruktúrmi príjmania, pomoci a tak ďalej. Takže my by sme mali e, mať k dispozícii ten, tieto, tento monitoring a indikátory aj na úrovni členských štátov. Ďakujem. Thank you, Madam Petit. Ďakujem pekne, pani Petit. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som len chcela poblahoželať spravodajkyniam všetky tie kroky, ktoré sme už učinili, či už na európskej alebo vnútroštátnej úrovni. Je tu určitý pokrok, ktorý musíme dosiahnuť a nie je tu len o to, aby sme sa zaoberali jednotlivcami, ale aj spoločnosťou ako taká, pretože Dobre vieme, že len spokojní ľudia sú dobrými a produktívnymi pracovníkmi. A tuto, toto nie je len jediný motivátor pre zamestnancov. My naozaj musíme poskytnúť zosúladenie pracovného a súkromného života, aby každý pracovník sa mohol zúčastňovať pracovného života v každom období svojho pracovného života. Pokiaľ ide o ženy a ich účasť na trhu práce, ich počet je stále ešte nižší ako počet mužov občanov a preto sa veľmi často oni rozhodnú, že opustia trh práce alebo skrátia svoju pracovnú dobu, aby sa mohli starať o deti alebo o iných členov rodiny. A to e, výsledkom toho je menej detí, ktorí sa, e, ktoré sa rodia v Európe a to má potom aj dopad na demografiu. A potom sú tu rôzne konštrukty e, rodinného života, zloženia rodiny a toto nie je len v kompetencii EÚ a preto by som chcela, aby sme toto z tejto správy vypustili. Tiež by som vás chcela upozorniť na to, čo v tejto správe chýba a čo ja považujem za veľmi dôležité. A to sú ľudia, ktorí sú zamestnaní v odbore služieb, ženy, ktorí sú to väčšinou ženy, ktoré väčšinou pracujú tri týždne mm, v kuse bez toho, že by mali voľné nedele. A práve tieto mm, nedele, ktoré nemajú voľné, majú um, negatívny dopad na zdravie týchto ľudí a potom ma, trpia psychosomatickými ochoreniami tieto rodiny potom, nemo, tieto ženy nemôžu dostatočne venovať čas svojej vlastnej rodine a potom vo svojom vlastnom rodinnom živote sú rozptýlené a E, potom to nemá dobré, dobré vyhliadky na rodinný život, keďže sa musia starať o tých starších a nemôžu si založiť vlastné rodiny. A preto by sme e, im mal byť e, vyčlenený iný deň v týždni, ktorý by mali voľný pretože tieto, tieto ale, ale aj keď im to umožníme, zase ostatní členovia rodiny nemajú vtedy voľno. Takže preto je to problém, tento eh, problém voľnej nedele a preto by som chcela poukázať na to, že je potrebné, aby sme zabezpečili týmto eh, pracovníkom, aby mali jeden voľný deň v týždni a to musí byť nedela. Ďakujem veľmi pekne. Pani Kozlovská Radževič, máte slovo. No, veľmi pekne ďakujem, pani predsedníčka, vážené dámy a páni. Ja by som tiež chcela poblahoželať spravodajkyniam a všetkým tým, ktorí sa zúčastnili prác na tejto správe. E, nesúhlasím síce so všetkým, ale Celkovo je tá správa veľmi dobrá a zodpovedá aj na kľúčové otázky, e, ktorý musíme postúpiť e, na európskej, ale aj vnútroštátnej úrovni. Ehm, e, emancipácia žien naráža na dve veľké prekážky a Ide tu predovšetkým o rovnosť a zosúladenie pracovného a súkromného života. Na to musíme nájsť E, riešenie. Keď sa pozrieme na zamestnanosť, to je veľký problém, ale ešte väčší problém je skutočnosť, že ešte stále máme vysoký podiel zamestnancov, ktorí sú už v dôchodku a potom, keď sa zameriame na dôchodok a ženy pracovali e, kratšiu dobu, tak samozrejme už vopred je jasné, ako to s nimi dopadne v dôchodku. Ja by som sa chcela spravodajkyniam poďakovať za to, že sa e, zamerali aj na to, čo sa deje doma, pretože atmosféra v domácnosti je mimoriadne dôležitá a tiež aj to obdobie a ten čas, e, ktoré, ktorý ženy venujú rodine, v tom čase sa nemôžu venovať sami sebe. Aj v tejto oblasti musíme niečo zmeniť. Naozaj to vnímanie úloh musíme zmeniť e, v rodine. A keď sa niekto rozhodne pre rodinu, toto rozhodnutie mu musíme uľahčiť. A súhlasím aj v tom so spravodajkyňami, že dôležitejšie ako čisto legislatívne úpravy je veľmi dôležité, aby sa zmenila podnikateľská kultúra, aby to firmy inak vnímali, aby si uvedomili, že ich zamestnanci sú aj rodičia, preto je potrebné dosiahnuť tú rovnováhu, čiže tá podnikateľská kultúra, tu musíme zmeniť a to nie je bezpodmienečne legislatívny proces, takže tu nie je len o to, aby sme si stanovili pravidlá, ale aj určité možnosti. Máme určité pravidlá, ktoré sú veľmi dôležité a tie sa týkajú napríklad aj pracovných podmienok pre tých, ktorí pracujú doma, poskytujú no, služby opatrovateľské. A v mnohých krajinách je takáto tradícia, je takáto kultúra, kde takéto e, služby, ktoré sa dajú poskytnúť doma, sú uľahčené ale napríklad aj starostlivosť o chorých a závislých. Takže potrebujeme aj inštitucionálne riešenie, ale potrebujeme aj podporu tých ľudí, ktorí sa starajú o svoju rodinu, ktorí podporujú svoju rodinu a toto je prirodzený model každej spoločnosti. A tu musí vstúpiť do činnosti aj komisia. Keď to eh, všetci, všetko chceme zjednotiť, tak e, keď chceme vytvoriť takúto jednotu, myslím si, že to sa nepodarí, pretože nie, e, nebude to vhodné pre všetkých. E, také absolútne zjednotenie je dôležitou úlohou stanoviť určité podmienky, ale e, nejde tu len o tú prácu doma, aby tu boli pracovné zmluvy, ale ide aj o určité úpravy, o určité podmienky, ktoré musíme stanoviť pre tých, ktorí poskytujú e, tieto opatrovateľské služby doma v rodine. Čiže aj tu je potrebné nájsť určité riešenia, ktoré sú v správe načrtnuté, ale to je aj dôležitá úloha pre Európsku komisiu. A samozrejme, európsky semester aj tu môže byť spôsobom monitorovania a hodnotenia v jednotlivých členských štátoch, pretože tu sa dotýkame veľmi dôležitého problému, ktorým je subsidiarita a tu súhlasím s tým, že rodičovská dovolenka, čas na starostlivosť o Deti je jeden z dôležitých prvkov a tu naozaj musíme začať konať. Musíme urobiť niečo preto, aby sme nespochybnili subsidiaritu. Ďakujem pekne. Thank you for that intervention. Ďakujeme. A teraz dám slovo komisii. Ja sa teším, že ste tu. Padlo tu viacero otázok, komentárov. Pán Sarvos z Employment, nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Možno by som najskôr začal reakciou. V prvom rade sa chcem poďakovať za všetky vaše príspevky. Myslím si, že toho máme mnoho spoločného, pokiaľ ide o návrh správy a aj pokiaľ ide o príspevky, ktoré tu dnes odzneli. Naozaj vidím, že Vaše názory a naše názory do veľkej miery konvergujú. Tri či štyri body by som rozpracoval. Prvá vec, pre komisiu je to situácia win-win, teda pozitívna pre e, hospodárstvo aj pre rovnováhu alebo rovnosť. Áno, rovnosť medzi mužmi a ženami to je úplne jasná vec, ale z hľadiska je to vec veľmi dôležitá. Je to príspevok k prosperite členských štátov, kde na trhu práce je viac žien. Pretože veľmi dobre viete, že situácia teraz je taká, že pokiaľ ide o vzdelanosť žien, tak tá je lepšia v Európe ako mužov, ale pracujú ženy menej. Čiže toto je taký rozpor, ktorý je potrebné riešiť. No a keď sa pozrieme na čísla naprieč členskými štátmi, tie, kde je relatívne nižšia miera zamestnanosti, to sú práve tie krajiny, e, kde dochádza vzhľadom na starnutie alebo na iné e, fenomény e, k znižovaniu počtu osôb v aktívnom veku. Čiže toto sú naozaj faktory, ktoré je potrebné zohľadniť, takže situácia je naozaj win-win prínosná pre všetkých. Druhá vec, je dôležité, aby táto vec bola súčasťou semestra. A už tomu tak aj je. Komisia vo svojich správach podľa krajín a aj v odporúčaniach ehm, poukazuje na niektoré otázky týkajúce sa rodovej rovnosti, ktoré je potrebné riešiť. Možno by som povedal jeden príklad. Diskusie viedli k tomu, že Malta nedávno zaviedla eh, zadarmo starostlivosť o, žedy, o, o deti pardon, celoplošne eh, vďaka takémuto dialogu. Takže toto je naozaj vec, eh, ktorú môžeme a musíme využiť, aby sme situáciu zlepšili. A druhá vec, ktorú som chcel povedať, ako tu už odznelo, my tu hovoríme o zlepšení zosúladenia pracovného a súkromného života, ale zameriavame sa širšie na rodičov. Ale nede iba o rodičov. Tie opatrenia, ktorými sa zaoberáme, sa týkajú organizácie práce, týkajú sa, týkajú sa e, flexibility tejto organizácie, teda e, voľný pracovný čas, čas e, práca na čiastočný pracovný úvezok a tak ďalej, vzdelanosť na úroveň. Toto všetko sú veci, ktoré zohľadňujeme. A ešte stále k tomu význam opatrení adresovaných otcom. Situácia žien na sa zlepší, keď sa muži ujmú väčšie odpovednosti za chod rodiny. Čiže musíme im poskytnúť taký rámec, ktorý im toto umožní. Toto je vec, ktorú komisia takto vníma. A ďalšia vec, harmonogram. Tento návrh je súčasťou pracovného programu komisie na tento rok. To znamená, že komisia sa zaviazala najneskôr začiatkom budúceho roka pri, priniesť návrhy, predložiť návrhy. My sa budeme tohto monogramu držať v tej forme, v akej je daný. Samozrejme sú veci, ktoré predpisuje zmluva, pripomienkovanie, teraz je druhá fáza pripomienkovania s sociálnymi partnermi, majú 6 týždňov na rozhodnutie. Ak e, aj podniky, e, zamestnávateľia potvrdia, že nemajú záujem o rokovania, tak e, komisia splní predpísané podmienky a pripraví balík legislatívnych eh, opatrení v zmysle oznámenia pracovného programu na 2016. Tu by som to uzavrel. Ďakujem za vašu podporu a za vaše príspevky. A teraz dostáva slovo pani Astola z DG Just. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Nemám toho veľa, čo by som mohla doplniť, ale zo pár vecí predsa len. K tej dovolenke. Áno, holistickejší prístup je na mieste. Ja plne súhlasím s tým názorom, že ak rodičovská dovolenka, ak ju muži využívajú, tak e, to vedie k lepšiemu rozdeleniu úloh do budúcna. Čiže e, tieto dovolenky je potrebné vnímať ako istý balík, nezameriavať sa iba na jednu z nich. Otázka európskeho semestra, na ňu už zodpovedal kolega, ja by som bola poskytla rovnakú odpoveď. Dôležité je to, aby boli k dispozícii správne informácie, správne indikátory. Analogicky spomeniem súdnictvo, aj tam je veľmi dôležité mať e, nastavené ukazovatele správne, aby sme z indikátorov e, nevyvodili nesprávne závery. A nielen legislatívne návrhy sú dôležité, vyznámajú aj tie nelegislatívne. Niekto tu spomínal, že ide o otázku prístupu. Áno, prístup uplatňovaný v rodinách, v spoločnosti a tak ďalej, ale aby sa ten prístup, postoj e, zmenil, e, tak e, to je taká obosmerná cesta. Stimuli, odburovanie prekážok, investície a tak ďalej. Toto všetko sú veci, ktoré povedú k žiadanému cieľu. Ďakujem, ďakujem pekne. A teraz pani Blinkevičuté, jedna zo spravodajkyň. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí v rozprave vystúpili. Ďakujem za ich pripomienky, konkrétne návrhy. Ďakujem pekne zástupcom komisie a ďakujem všetkým kolegom, či už sú tie spravodajcovia alebo nie. Dokument, ktorý je teraz pred nami, je iba návrh, takže my čakáme ešte na vaše podmaňovacie návrhy, na vaše príspevky, tak aby európske stanovisko teda Európskeho parlamentu bolo naozaj veľmi silné. Prediskutované, a v neposlednom rade, aby sa dalo aj implementovať. Závery z dnešnej diskusie pre mňa sú také, že sa všetci zhodneme na tom, že musíme hľadať a nachádzať riešenia, aby sa dosiahlo zosúladenie pracovného a súkromného života. Že to je vec dôležitá pre všetkých. Pre rodiny, ale aj pre tých, ktorí deti nemajú Čiže všetci vidíme, že problém zosúľadiť pracovný a súkromný život existuje, že je to zložité a že je to potrebné riešiť. Pán Servas hovoril o tom pripomienkovaní, o tých, o tých konzultáciách a vidíme, že aj sociálni partneri tie problémy vidia, zamestnanci aj zamestnávateľia, ale v čom sa ich názory líšia, to sú tie riešenia problému a to je pochopiteľné, je potrebné ďalej rokovať, ďalej konzultovať a diskutovať o možných riešeniach a nájsť kompromis. Kolegyne, kolegovia vystúpili v rovnakom duchu. Teda áno, problém je a treba hľadať riešenie. Máme 28 členských štátov, ktoré sa často líšia. Situácia v nich je odlišná. Ale my v Európskom parlamente musíme spolupracovať s komisiou a s rádou a nájsť nejaké spoločné riešenia. A musíme navrhnúť legislatívne aj nelegislatívne riešenia, také, ktoré tie problémy vyriešia. Pani Astala hovorila o verejnom pripomienkovaní vy ste povedali, že 77 respondentov je toho názoru, že musíme nájsť nové riešenia na dosiahnutie zosúladenia pracovného a súkromného života. Z toho vyplýva, že my, európske inštitúcie, na tom musíme pracovať, ale ľahké to nebude. My, Európsky parlament, Na nás je hľadať to riešenie, aby sa situácia zmenila. Takže ja dúfam, že komisia príde koncom roka alebo na začiatkom toho budúceho s návrhmi a že keď budeme mať nejaký základ, nejaký dokument, o ktorom budeme môcť e, diskutovať, e, pozmeniť ho a v konečnom dôsledku prijať, tak aby sa dosiahli konkrétne riešenia. Ďakujem pekne a teším sa na konštruktívny dialog aj do budúcna. Ďakujeme pani Blinkevičute spravodajkyni za výbor FAM a teraz dávam slovo pani Ždanoka, ktorá je spravodajkyňou vo výbore pre zamestnanosť. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať aj šéfom, aj rejiteľstiev, ktorí prišli a kolegom, ktorí vystúpili. Väčšinou ste sa vedovali pozitívne. Čakáme na vaše konkrétne návrhy Počet znakov nás obmedzuje. Teraz spolupracujeme s tými spravodajcami, aby sa do textu dostalo toho ešte viac. Tie slova kritiky sa týkali hlavne subsidiarity. Ale práve preto hovoríme nielen o legislatívnych, ale aj o nelegislatívnych návrhoch kombinácia týchto dvoch so zachovaním subsidiarity. A tieto opatrenia by mohli zlepšiť zosúladenie pracovného a súkromného života v členských štátoch. Spravodajky nie sú z nových členských štátov, konkrétne pobaltských. A ja za Lotyšsko môžem povedať toľko, že splňame smernicu o rodičovskej dovolenke. Aj keď s problémami a rodičovská dovolenka je využívanie otcami, to je vec veľmi problematická a tešíme sa teda na konkrétne legislatívne návrhy z dielne komisie. Takže ďakujem ešte raz všetkým a dúfam, že ďalšia spolupráca tiež bude konštruktívna. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Asi spomínate, že prvá schôdza FAM EMPL na túto tému bola, keď došlo v Bruseli k bombovým útokom. A teda museli sme zasadnutie prerušiť a ja sa teším, že teraz sa podarilo tú diskusiu zorganizovať s dostatkom času. A som si istá, že riešenia nájdeme také, ktoré podporí v pléne väčšina. Lehota na plnovacie návrhy tá je 30. mája Venovať sa pozmeňovacím návrhom budeme na ďalšej schôdzi EMPO. Je to 16. júna. Hlasovať vo FAM sa bude 12. júla a v plene sa bude hlasovať v septembri, teda po prestávke. Čiže cieľ sa naplniť podarilo, ten, ktorý sme si stanovili No a uvidíme, aký bude ten konečný výsledok. Takže ďakujem všetkým za príspevky a ďakujem za možnosť toto zasadnutie zorganizovať.